meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst einmal. Vážené dámy a páni, e, najskôr dobré ráno. E, myslím si, že máme teraz dostatočný počet e, poslankyn poslancov tu v rokovacej miestnosti, aby sme mohli začať schôdzu. Vítam pána Barmatonisa z ministerstva spravodlivosti za nadchaz- začínajúceho litovského predsedníctva a aj pána Birotisa z Ministerstva kultúry, e, ktorí sa zaoberajú otázkami autorských práv a ochrany duševného vlastníctva. Dnes ráno predstavia program a potom bude možnosť položiť otázky a diskutovať o týchto veciach. Navrhujem, aby sme e, začali priamo pánom Bernatonisom. Pán minister spravodlivosti, nech sa páči. Máte slovo. Pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, ponios ir ponai, visų pirma norėčiau. Vážené dámy, vážení páni, najprv by som vám chcel poďakovať za túto možnosť, ktorú ste mi dali, že môžem predstaviť priority litovského predsedníctva. Ehm, v Litve žije 5 miliónov Európanov a e, sme plno si, naplno si uvedomujeme, že proces, európsky proces je veľmi dôležitý. Keď sme pripravovali naše predsedníctvo, pripravili sme plodné stretnutie v marci s pánom komisárom Rajnom. Dúfam, že budeme môcť pokračovať v tejto efektívnej spolupráci počas nášho predsedníctva. Litva prvýkrát vedie predsedníctvo rady a to je pre náš štát obrovská výzva. Ide však aj o dobrú možnosť, ako by sme predstavili Litvu Európe. My sme stanovili tri hlavné ciele. Poprvé, vytvorenie rastúcej a dôveryhodnej EÚ. V ďalších šestich mesiacoch budeme venovať pozornosť rokovaniu s ďalšími inštitúciami a takisto členskými e, štátmi v rade, aby sme získali čo najlepšie výsledky pre európskych občanov. Litva chce zabezpečiť dobrý legislatívny proces a chce zohrať ne, um, úlohu nezúčastneného a imparciálneho mediátora. Chcem poďakovať írským kolegom, ktorí zabezpečili predchádzajúce predsedníctvo. Chcem im poďakovať za výborné výsledky. Počas nášho predsedníctva sa budeme e, sústrediť na opatrenia, ktoré podporujú rast a zamestnanosť, ktoré posilňujú spoločný trh, e, finančnú stabilitu a posilňujú takisto ekonomickú a menovú úniu pokúsime sa zlepšiť vzťahy EÚ s tretimi krajinami. E, budeme sa sústrediť najmä na našich susedov, našich východných susedov a s krajinami východného partnerstva. Budeme pracovať na tom, aby sme rozvíjali iniciatívy, ktoré prezentovala komisia týkajú sa e, e, základných práv, ďalej iniciatívy, ktoré podporujú ekonomický rast a iné. Jedna z hlavných úloh Litvy e, bude spočívať vo vyrokovaní nových finančných programoch. A budeme pracovať najmä e, s pánom Berlingerom v tejto otázke. Počas nášho predsedníctva budeme naďalej uplatňovať štokholmský program. Keďže štokholmský program sa e, zameriava najmä na práva európskych občanov a keďže rok 2013 je vyhlásený za rok európskeho občianstva, tak sa budeme venovať ochrane práv človeka, rovnosti e, šanci a e, eliminácii diskriminácie. Takisto budeme e, pracovať na Európskom dohovore ľudských práv a základných slobod. keďže sme mali rok európskych občanov. V decembri vo Vilniuse bude slavnostné ukončenie tohto roku v decembri. Takisto zhodnotíme dosiahnuté výsledky. Štokholmský program sa skončí v roku 2014. Preto počas neformálneho stretnutia 18. 19. Stret, e, júla e, na budúc, e, ten, toto leto sa stretnú ministri spravodlivosti a dúfame, že to bude užitočný príspevok, aby sme prispeli k hlavným líniám vytvárania priestoru spravodlivosti a práva. Zvlášť budeme venovať pozornosť legislatívnym opatreniam, ktoré podporia ekonomický rast. Európske právo je pre nás veľmi dôležité. Cieľom návrhu je zlepšiť vnútorný trh, vytvoriť podmienky pre medzinárodné transakcie. Návrh um, európskeho práva pre predaj je zložitý a veľmi ambiciózny. To všetko si predsedníctvo uvedomuje a urobíme všetko preto, aby diskusie o tomto nástroji boli intenzívne a aby e, sme napredovali v analýze celého návrhu. Takisto dúfame, že ministri o tom budú diskutovať. Výbor by mal vypracovať správu o tejto téme a preto predsedníctvo očakáva, že k diskusiám budú prispievať nové impulzy. Uh, iniciatíva, toto iniciatíva, ktorá prispieva k ekonomickému rozvoju, prispieva takisto aj ochrane účtov. Je to alternatívny návrh pre ochranu účtu účtov, vďaka ktorým veritelia budú môcť vymáhať svoje pohľadávky a takisto sa aj zabezpečí ochrana dlžníkov. Výbor Júri už odhlasoval túto tému a teraz je čas na to, aby Rada a komisia položila svoje otázky. Otázky sú spojené s tým cieľom, aby sme našli rovnováhu medzi záujmami veriteľov a dlžníkov. Je to dobrý základ na to, aby sme dospeli k sú, e, k konsenzu ohľadom tejto iniciatívy. Budeme pokračovať v diskusii o ochrane uh, účtov a posia- po- pokúsime sa dosiahnuť konsensu v Rade. Uh, budeme spolupracovať s Európskym parlamentom a zvlášť so spravodajcom. Budeme uh, pokračovať v intenzívnych diskusiách o procese insolventnosti. Sme presvedčení, že pozmeňovacie návrhy e, pre e, túto tému zlepšia proces insolventnosti a v členských štátoch a dlžník e, lepšie bude vedieť riešiť svoje finančné problémy. Budeme detálne skúmať pole pôsobnosti nariadenia staré jurisdikčné pravidlá, aby sme predišli um, turizmu v, pr- v prípade um, bankrotu. A uh, takisto uh, budeme sa pokúsiť, pokúsime sa vytvárať registre uh, insolventnosti a prepojiť ich. Prepojiť ich. Spravodajca tohto je pán Rabkaj. Ide o to, aby sme zmenšili bremeno, ktoré spočíva na podnikoch a občanoch. Najprv eh, chceme zrušiť to, že oficiálne dokumenty musia byť apostilované. Návrh, um, ďalší návrh bol eh, predstavený, aby sa zmodernizoval komunitárny a vnútroštátny systém ochranných známok. Predsedníctvo sa pokusí dosiahnuť čo najväčší pokrok v rokovaniach ohľadom smernice nariadenia. Pani Wikström je spravodajkňa. Mm, ale výsledok tejto, týchto rokovaní bude závisieť od pozícií členských štátov, ktoré sa len teraz formujú. Balík ochrany údajov je dôležitá iniciatíva, ako je komplexná. Ide o to, aby sa zabezpečila rovnováha medzi e, právami jednotlivcov a ekonomickým rastom. Litva naďalej bude pokračovať v práci írskych kolegov a pokúsi sa urobiť čo najväčší možný pokrok. Nazdávame sa, že smernica pre rovnováhu je dôležitá spravodajkyňou pani e, Regner a my začleníme túto smernicu na náš program, e, pracovný program ako dôležitú tému. Od začiatku rokovaní členské štáty ukázali, že majú rôzne pozície, ale treba povedať, že v Európe existuje konsenzus o tom, že treba zlepšiť e, rovnováhu alebo e, správne zastúpenie medzi žen, žien a mužov. Um, my chceme dosiahnuť kompromis a predsedníctvo chce dosiahnuť spoločný prístup v rade. Nazdávame sa, že máme reálne šance, aby sme k tomu dospeli. Ehm, ďalšia dôležitá téma, dôveryhodnosť trhov. Predsedníctvo sa nazdáva, že reforma auditu zlepší konkurencieschopnosť auditových trhov a zlepší transparentnosť a to, čo sa v angličtine nazýva accountability osôb a teda, audit. Predsedníctvo um, chce nadviazať rokovania s parlamentom vtedy, keď získa súhlas v rade. Dúfame, že diskusia bude konštruktívna ohľadom tejto témy. Je dôležité ukázať, že napriek súčasným výzvam je Európa otvorená. Teda medzi horizontálnymi prioritami sa nachádza aj posilnenie a rozvoj s partnerskými krajinami. E, takisto chceme rozviť e, vzťahy s našimi východnými e, susedmi Ukrajinou, Azerbajdžanom, Gruzinskom a vytvoriť potrebné podmienky, aby sme zlepšili ekonomickú integráciu týchto krajín. Prvá, prvé formálne oficiálne stretnutie ministrov spravodlivosti EU a partnerov z týchto krajín sa bude konať v Luxemburgu. Dúfame, že výsledky tohto stretnutia prispejú ku konaniu realizácii tretieho samitu východného partnerstva, ktoré sa bude konať v Litve v novembri. Takisto budeme pokračovať v práci ohľadom delegovaných aktov a výkonných aktov. Toto je pertinentná otázka v diskusii o legislatívnych aktov e, v optike finančných perspektív EÚ. Dúfame, že guide principles, ktoré boli vypracované minulý rok a ktoré boli technicky dotiahnuté tento rok, e, ktoré mm, upravujú tie prípady, keď delegované akty atskirai. Vilėmės, jog sutarimas dėl pagrindinių principų įvardintų dokumente paskatins institucijas. Takisto aj dohoda o hlavných princípoch podnieti inštitúcie, aby zblížili svoje pozície ohľadom diskusí týchto legislatívnych aktov. Vážené dámy, vážení páni, Práve som vám prezentoval hlavné priority, priority litovského predsedníctva v oblasti spravodlivosti. Legislaty, ma, m, mm, volebné hodn, obdobie sa pomaly e, končí a mali by sme zakončiť rokovania o, o legislatívnych základných aktov. Dúfame, že spolupráca s inými členskými štátmi a vďaka podpore Európskeho parlamentu dosiahneme ciele, ktoré sme si stanovili pre toto predsedníctvo. Takisto dúfame, že naše predsedníctvo bude dobrou skúsenosťou pre Litvu a vpečatí sa do histórie našich krajín a ľudskej pamäte. Očakávame návštevu členov výboru Júri vo Vilniuse a Um, bude sa to konať po stretnutí ministrov uh, pre spravodlivosť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Bernatonis. Povedal by som, že prejdeme priamo k druhému kolu. Pán minister Biotis uh, sa pripojí. Birutis a potom bude obvykle kolo otázok a potom pani minister dostanú priestor na odpovede. Nech sa páči, pán minister. Ďakujem pekne, pán predseda. Ctené poslanky, ctení poslanci, drahí priatelia, som rád, že môžem byť späť v Európskom parlamente, pretože som tu strávil 5 rokov a som naozaj veľmi rád, že môžem byť s vami, s mojimi priateľmi. A ja sa teraz v stručnosti pokúsim prezentovať náš program, pokiaľ ide o ochranu autorských práv a viete, že dnes vás čaká hlasovanie v tejto veci. A teraz by som ale rád prešiel v mojej prezentácii do Litovčiny, pretože je to vhodná príležitosť poukázať na, aj na naše kultúrne dedictvo. A náš jazyk je jedným z najstarších živých jazykov. Ešte, keď to vezmeme sanskrit, sanskrit, sanskrit keď si vezmeme do toho a budem teda po pokračovať. Tak. Ďakujem. Um, rečník nemá zapnutý mikrofón. OK. Thank you. Norėčiau padėkoti eh, už suteiktą man. Rád by som vám poďakoval eh, za to, že výboru Júri môžem prezentovať program litovského predsedníctva a činnosti v oblasti mm, autorských práv. Uznávame kľúčovú úlohu Európskeho parlamentu v procese rozhodovania, pretože parlament predstavuje viac ako 500 miliónov európskych občanov počas nášho predsedníctva urobíme všetko preto, aby naša spolupráca s Európskym parlamentom bola užitočná a efektívna. Ešte predtým, než začneme našu prácu, chceme poďakovať našim irským kolegom za to, že dosiahli veľký pokrok ohľadom mnohých otázok v Európskej agente. Ah, it's okay. No, it's... Vienas tokių klausimų pasiūlymas dėl direktyvų. Jedna z dôležitých otázok je návrh smernice o kolektívnom riadení autorských práv a o právach, ktorí sa týkajú eh, hudobných diel, ktoré majú byť použité online. Budete dnes hlasovať o správe, ktorá sa týka tejto témy. Ide o správu pani Gallo. A uznávam, že táto práca je veľmi dôležitá a ja by som chcel e, čo najskôr začať prácu ohľadom tejto otázky. My sme získali e, schválenie mandátu rady a dúfam, že podporíte návrh, aby ste začali rokovať e, o tejto otázke a že budeme pracovať spoločne na tejto téme. Podporujeme iniciatívy ohľadom spoločného trhu e, v oblasti kultúrnych obsahov. Ide o to, aby sme, aby sme harmonizovali činnosti e, asociácií, ktoré zastupujú autorské práva. To všetko je veľmi dôležité na to, aby sme ukončili, aby sme završili vytvorenie spoločno-digitálneho trhu. Keď sa príjme smernica, bude to dôležitý krok, aby sme zabezpečili tie najlepšie podmienky pre koncesie licencií, pre udelovanie licencií na spoločnom trhu. Ale je jasné, že treba urobiť ešte ďalšie kroky v tomto smere, aby, sme, mm, aby riadenie autorských práv zodpovedalo výzvam digitálneho veku. To všetko môžeme vyriešiť vďaka vyváženým návrhom, ktoré budú vyhovovať autorom, tvorcom, používateľom aj držiteľom práv. Politické diskusie ohľadom tejto témy v Rade už prebehli a myslíme si, že Európska komisia to zohľadní a bude aktívne pracovať na tom, aby sme mohli um, prijať čo najrychlejšie návrhy legislatívnych textov. Ja by som rád počul uh, váš názor o uh, tejto otázke. Um, takisto sa budeme sústrediť mm, na predstavenie autorských práv OMIP, to je e, Medzinárodná organizácia pre autorské práva. 28. júna Počas diplomatickej konferencie v Maroku bola prijatá medzinárodná zmluva e, v prospech nevidiacich osôb a e, osôb, ktoré majú problémy čítať tlačené texty. A e, táto zmluva e, zaručí, že takéto osoby sa budú môcť lepšie zúčastňovať na spoločenskom živote a používať e, diela v úmysle výskumu alebo zábavy. My sme využili naše predsedníctvo na to, aby sme podporili ratifikačný proces tejto zmluvy, tejto marakešskej zmluvy, aby to ratifikovali členské štáty EÚ, aby táto zmluva vstúpila do platnosti harmonickým spôsobom. E, Nazdávame sa, že je dôležité diskutovať o rozširovaní kultúrnych obsahov online. Budeme diskutovať o odporúčaniach pána Vitorína, zástupcu výboru Ide tu o daň za e, súkromné kópie. Aby sme zodpovedali na digitálne výzvy, musíme nájsť rovnováhu medzi záujmami tvorcov, a povodcov a používateľov. Modernizácia autorských práv by mala e, umožniť využiť všetky technologické možnosti pre používateľov a takisto treba zabezpečiť práva tvorcov, aby e, dostali e, spravodlivú odmenu a tým, aby sme podporovali e, kreatívny priemysel. Vy, pán predseda, na budúci týždeň Dúfam, že vás privítam vo Vilniuse a nielen vás, ale aj ostatní a dúfam, že budeme môcť diskutovať o týchto autorských právach vo Vilniuse. No a nakoniec by som rád upozornil na náš kultúrny program. Pokúsime sa vám predstaviť tých najtalentovanejších litovských umelcov a pokúsime sa vám ukázať, akú úlohu má európska kultúra v Litve. Vážené dámy, vážení páni, vážení poslanci, dúfam, že budete mať možnosť uh, vidieť mnoho predstavení, e, mnoho našich umelcov v Bruseli, ale aj v Chente, v Štrasburgu a aj v iných európskych mestách. Takisto aj vo vašich hlavných mestách. Dúfam, že naša spolupráca bude užitočná a plodná. Ďakujem za pozornosť a ak máte otázky, e, som e, tu k dispozícii. Srdečná vďaka, pán minister Bilotis. Myslím si, že je to aj špeciálna radosť, že vás tu môžeme privítať ako bývalého kolegu v vašej novej funkcii a to je vždy dobré, pretože samozrejme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 predseda. Vítam vás, páni ministri. Ďakujem za možnosť e, dnes e, sa tu stretnúť a diskutovať. Je to e, dobrej, dobré, dobré nastavenie kontextu pred budúco týždňovým vilniuským stretnutím. Je tu veľa problémov v rámci tohto komplexného programu nášho stretnutia. Všetky body, ktoré budú v nadchádzajúcich šiestich mesiacoch dôležité sú spomínané v tomto programe. Som rád, že pán Beirutis, e, náš bývalý kolega, e, vníma oblasť autorských práv ako tak veľmi dôležitú. Je to jeden zo série problémov, ktoré máme v Únii. Netýka sa to výlučne vnútorného trhu, ale Týka sa to problematiky, ktorá začala pri akta a pokračuje až dodnes vo forme niektorých problémov a tieto tendencie vedú k tomu, že pojem autorských práv je predmetom spochybňovania všeobecného. Preto sa musíme pokúsiť e, eh, nanovo zadefinovať to, čo je povolené na internete, to, čo sa deje v priestore internetu a takisto musíme zadefinovať oblasti, kde európske, respektíve národné legislatívy, európske respektíve národné legislatívy môžu stanoviť, ako je možné narábať a nakladať s niektorými typmi údajov a dát. Som naozaj rád, že sa chystáte do tejto oblasti pustiť a riešiť ju a to mi dáva presvedčenie, že sa nám podarí dosiahnuť pokrok v tejto veci Pán minister Bernatonis, eh, vám sa chcem poďakovať za to, že sme mali už možnosť eh, stretnúť sa predtým a mali sme príležitosť eh, spolu vymeniť si názory o prioritách vášho predsedníctva. Takisto sa veľmi teším, že tie ťažiskové body našej spolupráce ste tak dobre zadefinovali. Mám každopádne jednu otázku a k nej ste sa doposiaľ neviadrili. budete riešiť aj smernicu, e, ktorá sa týka boja proti podvodom e, v súvislosti s finančnými záujmy únie. Budete, pustite sa aj do tohto. Ja som spravodajcom e, v tejto záležitosti a veľmi je dôležité zadefinovať osobu úradníka alebo úradníka v kontexte tejto smernice. A v tomto ohľade sa chcem spýtať, ako to vnímate. Ďakujem pekne, kolega Mas señor presidente yo deseo a la presidencia lo mejor para este semestre europeo. Eh, želám všetko dobré pre litovské predsedníctvo. podobne ako predchádzajúci rečník veľmi rada vidím Veľmi rád vidím, že sa zaoberáme dohodami o duševnom vlastníctve. Je to veľmi komplikovaná, spletitá téma. Zaoberá sa okrem e, svojej vlastnej témy aj vnútorným trhom a musí zohľadniť aj všetky národné aktivity súvisiace s obhajobou európskych umelcov. Predchádzajúci rečník je zo skupiny EPP a hlasoval proti akte. Ja som socialista, takže ja som hlasovala za, za tematiku akta, hoci uznávam, že to je komplikované v parlamente. Ale myslím si, že tu treba vytýčiť istú vodiacu líniu, istý smer. Malo by to prísť od vás. Dúfajme, že pomôžete Európe v takejto ťažkej situácii. Oceňujem to, čo povedal minister kultúry o jazyku a o jej, jeho blízkosti k sanskritu. Hovoríte o litovčine, o jazyku, ktorý bol potlačaný sovietmi mnohé roky a som veľmi rád, že ste spomenuli litovčinu, váš jazyk. Aj minister spravodlivosti, aj minister kultúry. Mohol by som vám položiť otázku, aká je, aký je vzťah s rusky hovoriacou menšinou vo vašej krajine? Ďakujeme. Pán Berlinger má slovo. Ďakujem, pán predseda. Ja by som sa chcel pripojiť k tomu, čo povedali kolegovia a mm, privítali ministrov, ktorí medzi nás zavítali z Litvy. A ja ich vítam obidvoch. A takisto vítam aj to, čo povedali, že toto je prvé predsedníctvo Litvy a litovská vláda je zodpovedná za tento pôrok. Musím povedať, že ten program, ktorý nám bol predstavený, je naozaj imponujúci, pretože určite tam je veľký počet tém a legislatívnych textov, ktoré sa tu vyskytujú. Aj keď musím povedať, že hm, niektoré z tých textov už sú v istom štádiu vývoja, čiže sú v procese a nemusia sa, nemusí sa ísť od začiatku, čiže do konca nášho volebného mandátu zostáva práve krátky čas na to, aby sme ich dotiahli do konca. Ja by som chcel upozorniť litovskú vládu na niekoľko otázok. Nebudem tu definovať jednotlivé témy, ktoré tu už boli vymenované. E, určite som veľmi rád, že sa tu menovite spomenul problém inovačnej funkcie, ktorý môže zohrať v procese rastu Európy. Dnes sa nachádzame práve v tejto fázi, fáze. A viac ako v minulosti si uvedomujeme, že ak európska justícia funguje a ak fungujú všetky integračné procesy v justícii, tak toto je e, len dobré pre európsky rast. V minulosti e, sme oddelovali myšlienku ekonomiky a myšlienku e, justície a úlohu vlád v e, rozvoji. Ale teraz, to už, e, teraz ten rozdiel už neoddelujeme. Mali by sme si uvedomiť, že naša práca je užitočná, lebo my chceme zaručiť vnútornú mobilitu. Toto je faktor rastu. Ďalej, práva občanov v jednotlivých, na jednotlivých územiach EÚ a vďaka tomu prostredníctvom mobility a prostredníctvom rôznych fóriem prístupu k justícii a spokojnosti občanov v prístupe k justícii. To, vďaka tomu sa vytvára európske občianstvo. Európania sa musia cítiť európskymi občanmi a nevždy to je tak. A jedna z vecí, ktorá je veľmi negatívna, je hrôznosť e, a rozdiel jednotlivých justičných systémov. Toto je prekážka. My e, chceme vytvoriť podmienky, aby toto bolo zharmonizované. A to všetko sa um, je v harmonii s tým, čo ste spomenuli. Zdá sa, že certifikáty a doklady to je sekundárny problém. Vraj to je byrokratický problém, ale nie. Užitočné je to práve pri tej definícii občianstva. Zdá sa, že problém ochrany známok je sekundárny, ale nie je to tak. Takisto e, tá diskusia o zákonu, o, o návrhu komisie o európskom práve na predaj sa zdá byť kontroverzná. Um, ale bolo veľmi zaujímavé to, čo povedal pán minister tu. Povedal, že sa veľmi zaujíma o tento návrh. A aj tu sa nachádzame e, vo veľkom, veľmi ťažkom momente e, vo vývoji celej situácie. Ja by som chcel tu zdôrazniť dve témy. Po prvé, štokholmský program. My dokonca dnes budeme viesť diskusie s inými dotknutými výbormi parlamentu, aby sme posunuli vpred štokholmský program. Tento program Eh, čeli riziku, že to bude nepotrebná inštancia. A v Európe eh, takéto eh, veci existujú. V Európe máme európsky priestor výskumu, ale nemáme výskum. Máme tu priestor vysokoškolského vzdelávania, ale neexistuje ešte Európska univerzita. Ja som profesor na Talianskej univerzite a keď chcem ísť na francúzsku alebo anglickú univerzitu, potrebujem pas. Takže my stále nie sme v Európe. Vytvorenie e, procesu europeizácie e, v oblasti justície je potrebné, aby štokholmský program, ako to už budeme aj hovoriť e, na obednej schôdzi, aby sme mali konkrétne fakty toto je jeden zo základných bodov. A okrem toho, že musíme e, spolu e, s radou mm, prijať nové ustanovenia, nové normy, musíme pozorne sledovať aj existujúce legislatívne ustanovenia, pretože je veľká priepy, priepasť medzi o, schválenými ustanoveniami a pravidlami a ustanoveniami a pravidlami, ktoré fungujú medzi občanmi. Mali by sme sa venovať najmä implementácii a nie vytváraniu nových legislatívnych textov. No a potom, po druhé, autorské práva. Ja by som chcel povedať pánovi ministrovi, ktorý tu je, e, ktorý spomenul aj Vitorína, že práve dnes máme veľmi dôležitú veľmi významnú príležitosť. Mm, tá, tento výbor mal rôzne názory v oblasti autorských práv v minulosti. Keď sa pozriete na hlasovacie zoznamy, ktoré boli rozdané, tak uvidíte, že, že mnohé skupiny e, schválili ten návrh tak, ako to bolo vypracované. Vďaka úsiliu našich poslancov, aj vďaka socialistickým e, poslancom. Toto je fakt, ktorý treba zdôrazniť, pretože toto, ako povedal Antonio Masip, toto odzrkadluje široký prístup občanov ku kultúre a takisto aj záujem tvorcov, ktorí majú právo na to, aby bola uznaná ich práca. Ďakujem pekne, kolega Berlinguer, kolega Karim. Chairman, thank you. Can I Vážený pán predseda, ďakujem. Ja by som sa pripojil ku kolegom z výboru a rád by som privítal oboch eh, ministrov z Litvy v Európskom parlamente. Pán Bernatonis a pán Birutis tu už boli a tešíme sa na ďalšiu rozšírenú spoluprácu s nimi. To bola iba osobná poznámka. Je vždy dobrý pocit, keď, keď človek vidí, že aj taká krajina ako vaša môže zaujať ústrednú úlohu v Európskom parlamente. Ja som sem prišiel v roku 2004 a vedome som sa rozhodol, že prídem pracovať do Európskeho parlamentu a nie do Národného parlamentu. E, boli tu totiž to dve určujúce chvíle pre našu generáciu. Nelson Mandela a pád berlínskeho múru. My sme verili v zjednotenú Európu a vidieť vašu krajinu v pozícii vedúceho elementu e, Európy je naozaj potvrdením, že Európa je jedným celkom. Sú tu tri veci, o ktorých chcem hovoriť, tri konkrétne veci, vo vzťahu k diskutovanej tematike. Ja vo výbore sa tu venujem reforme auditu Možno som to dobre nezachytil, možno ste to spomenuli vo svojom úvodnom expoze, ale to je možno moja chyba, že táto tematika o audite sa e, dostala do kritickej fázy rokovaní medzi inštitúciami. A chcel by som vedieť, či by ste nám mohli k tomu povedať čosi viac, ako mienite nadviazať na, na predchádzajúcu prácu. To je iba všeobecná poznámka v tejto fáze. Pánu ministrovi by som dal sekundu, aby si skontroloval poznámky, kým začnem hovoriť ďalej. OK. Um, secondly, um, another file that I'm working on here. Druhá tematika, ktorej sa tu venujem, sa týka inteligentnej reglamentácie alebo vhodnosti právnych predpisov EÚ, respektíve lepšej tvorbe právnych predpisov. Tejto téme sa budeme vienovať nasledujúcu pol hodinu v tejto výbore, v tomto výbore opäť raz. A ja som sa pokúšal povzbudiť a motivovať posledné tri predsedníctva v súvislosti s touto tematikou, aby zaujali proaktívnu úlohu skutočných reformátorov a dôvod, prečo je to, že je mi celkom jasné a prosím, nemyslíte si, že som nejaký antieurópsky šialenec. Určite nie. Je mi úplne jasné, že Európania dnes chcú reformu. Nikto nie je spokojný s takou Európskou úniou, s takým fungovaním Európskej únie, ako dnes existuje a funguje. My ako parlament sa pokúšame časť tejto reformnej agendy presadiť. Už eh, mnohí kolegovia odviedli v tomto výbore eh, veľa práce, pretože my sme príslušný výbor k tejto tematike, ale zo strany predsedníctva je toľko, čo je možné ešte urobiť. Ja by som vás chcel povzbudiť, aby ste sa ujali tejto témy v šiestich mesiacoch, ktoré pred vami sú. A rád by som od vás sa dozvedel trošku viac podrobností, keby ste začerali do hĺbky v tom, či máte pocit, že by ste mohli túto prácu s nami ďalej posunúť na vyššiu úroveň. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem kolega Karim a na záver kolega Gargani a potom dostanú prístav ministri. Ja by som chcel tiež využiť to, aby som mohol vystúpiť v tejto diskusii a e, poželať všetko najlepšie litovskému predsedníctvu. A aj keď si myslím, že 6 mesiacov nestačí. To je málo na to, aby sme spustili nejakú reformu alebo nejak usmernili celý proces. Ale možno tých 6 mesiacov um, stačí na to, aby sa nadviazala spolupráca medzi krajinami, aby sme posilnili princíp spolupráce. Ja by som chcel nadviazať na to, čo povedal kolega Berlinger. Uh, Viete, nestáva sa mi často v Taliansku, aby som mohol nadviazať na to, čo povie nejaký socialista. Ale toto vlastne e, je e, dôkazom, že my v Európe môžeme vytvoriť most. A ja si želám jednu vec. Ja ako kolega Berlinger si myslím, že Európa sa môže stať zjednotenou politickou Európou, Európa zjednotených štátov, ak máme istý právny, kultúrny smer, ak máme unitárne právo, e, nie vtedy, ak bude prevládať ekonomika alebo trhy či finančný svet. Toto je iná tendencia. A nikdy sa nám nestalo, že tu máme ministrov kultúry a um, spravodlivosti, ale toto je možno strategický smer, ktorý charakterizuje uh, aj moje presvedčenie. Vy ste z malej európskej krajiny, ale dávate prioritu týmto témam. V Taliansku uh, nikto neinvestuje, pretože um, Mm, Taliansko robí veľmi malý krok v oblasti právnej. A práve to úsilie, ktoré vy môžete urobiť, pred chvíľou kolega hovoril, že ak chcete, spolupra- že chcete spolupracovať s parlamentom, uh, chcem povedať, že sme tu a môžeme prispieť k tejto práci. Čiže to sú otázky, ktoré nás zjednocujú a vďaka tomu Európa môže uh, urobiť veľkú prácu aj za tých 6 mesiacov. Môžete dať dôležitý signál pre budúcnosť Európy. Ďakujem. Anton. Ďakujem pekne a teraz e, dostane slovo pán Donatonis, Nech sa páči. Lebo ďakujem Európos parlamento RAMS už e, toky. Vážené dámy, vážení páni poslanci, som veľmi rád, že ste sa tak zaujímali o program predsedníctva. Ďakujem za otázky a poznámky. Nemáme už veľa času, ale pokúsim sa odpovedať na položené otázky. Mm, poprvé chcem poďakovať pánovi Zvievkovi. Um, aj za to, že sme sa stretli ešte pred našim litovským predsedníctvom. Vďaka tomu e, sme mohli pripraviť predsedníctvo. A teraz e, už konkrétne budem odpovedať na otázky. Mm, nemôžem, nehovoril som o záležitostiach trestného práva v mojej prezentácii, lebo som sa nastával, že to nie je téma, ktorý, ktorá nás zaujíma všetkých. Avšak je to e, medzi prioritami litovského predsedníctva. A keď hovoríme o štátnych úradníkoch, tak tá definícia štátnych úradníkov, e, tam spadajú všetci úradníci, ktorí odvádzajú prácu, sú zamestnaní v vnútroštátnych alebo európskych inštitúciách. Budeme pracovať na tejto téme a pokúsime sa dosiahnuť čo najväčší pokrok. Teraz by som rád odpovedal na otázku pána Masipa ohľadom rúskej menšiny. Chcem povedať, že e, v Litve žije 5 obyvateľstva s ruským pôvodom a Rusi majú také isté práva ako litovskí občania. Chcem povedať, že Rusi, ktorí žijú na litovskom území po dosiahnutí nezávislosti eh, po roku 1990, všetci dostali litovské občianstvo. V Litovsku existujú ruské školy a eh, táto menšina je veľmi dobre integrovaná a niektorí rodičia posielajú svoje deti do litovských škôl. A to sú osoby, ktoré spájajú svoj osud s našim štátom. Um, náš minister nikdy nedostal nejaké sťažnosti zo strany uh, ruskej menšiny. A tá situácia nie je taká zlá. Teraz by som chcel odpovedať pánovi Berlingerovi. Súhlasím s tým, že nemôžeme oddeliť ekonomiku a právo. Ekonomika sa nemôže rozvíjať bez rozvoja práva. A práve právo môže zabezpečiť dobrý rozvoj ekonomiky. Čo sa týka ochranných známoch, eh, Litva veľmi pozitívne hodnotí návrhy Eh, pre zjednodušenie systému obchodných známok. A teraz dve eh, slova ohľadom štokholmského programu. My budeme mať neformálne stretnutie vo Vilniuse. Táto otázka je na programe dňa. A premyslíme si, ako štokholmský eh, program, mm, čo môže byť po štokholmskom programe bude to zaujímavé pre členské štáty a určite aj pre Európsky parlament. Teraz by som chcel odpovedať na otázku pána Karima. Hovoril som v mojej prezentácii o tom, že audit je veľmi dôležité a je to priorita. Pokúsime sa byť veľmi produktívni a spolupracovať s vami ako so spravodajcom. Reformy sú veľmi dôležité. Trialog Grécka, Írska a Litvy eh, udržoval tieto reformy a pokúsime sa urobiť všetko, čo je v našich silách. Teraz by som chcel odpovedať na otázku pána Garganiho. Chcem zdôrazniť, že podporujeme mm, všetky ekonomické témy, témy štokomského programu. Som veľmi rád, že ste mi položili tieto otázky Žiaľ, nemáme dosť času, aby sme detálne prezentovali náš program, ale som si istý, že e, sa to vykryštalizuje počas nášho predsedníctva. E, naozaj si veľmi ceníme spoluprácu s EP. Teraz ideme do konečného obdobia tohto volebného obdobia a všetko záleží od nás a od vás. Ďakujem pekne a teraz pán minister Birutis. Ačiū pirmininke. A... Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za vašu podporu, za vaše milé slova. A ďakujem, že ste podporili naše predsedníctvo a teraz sa pokúsim odpovedať na vaše otázky. Eh, vaše otázky sú veľmi zaujímavé a dokazujú, že sa zaujímate o autorské práva. Pán Zbievka, eh, vy ste položili prvú otázku, potom pán Berlinger a pán Masip položil otázku ohľadom autorských práv a aktív. Ako dobre viete, Mm, tieto otázky mm, sa nevyvíjajú. Ako som povedal už v úvode, musíme vyvinúť veľké e, úsilie, aby sme e, napredovali tieto otázky. otázke. Vy ste, vidíte, odhlasovať návrh smernice a to už bude prvý krok v oblasti autorských práv a pôjde o to, aby sme koordinovali ochranu autorských práv na vnútornom trhu. E, prijatie rozhodnutí však bude pokračovať. Digitálny priestor má e, teraz kľúčovú dôležitosť. Ako viete, tie rýchle technológie a to, čo sa deje v priestore online, to všetko sa e, každým dňom mení. A tento rozvoj e, spôsobuje, že sa objavujú nové problémy. Dnes online na internete môžeme vidieť alebo konzultovať alebo si pozrieť všetky diela, ktoré chceme, lenže často porušujeme ľudské práva, čiže od rozhodnutia e, Eh, členskými krajinami boli prijaté, niektoré boli prijaté a niektoré krajiny sa rozhodli, že zrušia mm, podporu eh, pardon, nosiče a elektronické nosiče týchto diel. Teraz by som chcel doplniť o tom, to, čo povedal môj kolega o ruskej menšine akákoľvek menšina, či to je ruská menšina alebo nejaká iná, čo žije v Litve, má veľmi široký kultúrny priestor, na ktorom sa môže vyjadriť. My ako ministerstvo sme poverení tým, aby sme ochraňovali práva menšín. Máme mnoho krúžkov, kultúrnych spolkov menšín. Hlavné menšiny, dokonca majú aj vlastné vysielanie v televízii, v rozhlase a v Litve nemáme žiadny problém s menšinami. Nedostávame od nich žiadne stiažnosti. Spolupracujeme ehm, s krajinami, z ktorých menšiny pochádzajú, s Polskom, s Ruskom a snažíme sa nadviazať kultúrne vzťahy, aby e, menšiny mohli zostať vo vzťahu a v kontakte so svojimi krajinami. My hovoríme o kultúrnej alebo o ľahkej, e, jemnej diplomácii. Toto je veľmi dôležitý aspekt. Čiže to je moja odpoveď na vaše dnešné otázky a ak e, máte záujem o ďalšie detaily ohľadom nášho predsedníctva, som rád, keď, že budem môcť o tom hovoriť s vami vo Vilniuse. Ja ďakujem veľmi pekne obom ministrom. E, myslím si, že naozaj litovské predsedníctvo e, je mimoriadne dôležité predsedníctvo. Je to posledné plnohodnotné predsedníctvo v rámci tohto funkčného obdobia parlamentu a ja si dovolím istú prognózu, že to, čo do Vianoc nebudeme mať e, obsahovo zvládnuté, tak to potom nebude mať e, šancu uvidieť legislatívnu podobu v rámci tohto funkčného obdobia. A už len z týchto dôvodov želám litovskému predsedníctvu všetok možný úspech predstaviteľný počas toho úsilia 6-mesačného a myslím si, že zo strany parlamentu bude poskytnutá všetká maximálna podpora. Teraz je tu celá e, séria bodov, správa Galo, pokiaľ ide o tie e, so collecting societies. Hovorili sme už o audite, potom v septembri budeme hlasovať o CESR E, pracujeme na práve ohľadom insolventnosti, potom je tu otázka podnikovej sociálnej zodpovednosti, spoločenskej zodpovednosti podnikov. E, takže je tu veľa tém a budeme musieť vstupovať aj do rokovaní s radou, e, ako náhle sa rada na svojej úrovni dohodne a my samozrejme všetky tie rokovania budeme na týchto otázkach viesť. Takže ďakujem pekne, že ste prišli a príjemnú spoluprácu. Ďakujem pekne. Teraz na minútu prerušíme a potom pôjdeme hlasovať priamo.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 Dobre dámy a páni, môžeme teraz začať eh, s hlasovaním. V poslednej chvíli eh, evidentne eh, došlo k nejakým zmenám v hlasovacom zozname, preto chcem poprosiť ešte aj vzhľadom na požadované hlasovania po častiach, aby tí, ktorí to požadovali, aby sledovali, ako to prebieha, aby potom, aby mi potom pripomenuli, pretože mám tu nejaké poznámky vo vzťahu k hlasovaciemu zoznamu, ale nemyslím si, že sú mimoriadne spolahlivé tieto poznámky. Chcem vás preto poprosiť, ak na niečo zabudnem, ak by to tak malo byť, tak ma upozorníte. Potom tu bola požiadavka kolegu Garganiho. Myslím, že to ide relatívne rýchle, pretože bude musieť odísť. Ja Chcel, aby tá jeho vec eh, sa dostala dopredu. Eh, súvisí to s imunitami. A potom bude tá dlhá správa Galo, o ktorej budeme hlasovať. Kolegyňa Wikström, vy ste sa prihlásili. Nech sa páči. Ja mám veľmi jednoduchú otázku, ktorá sa týka správy Galo. 370 je môj pozmeňujúci návrh. Chcem, aby sa o tom hlasovalo. Už som sa o tom dohodla so spravodajkyňou a chcela by som stiahnuť môj pozmeňujúci návrh 392. To je presne to, čo sa na poslednú chvíľu dostalo do môjho zoznamu. Kolegyne Galo. No, Áno, pán predseda. Um, súhlasím s tým, čo povedala Cecilia Wikström a eh, keď chceme hlasovať o pozmeňovacom návrhu 370, tak ja potom stiahujem môj návrh 70. A keďže už eh, mám slovo, tak by som chcela poďakovať sekretariátu v tejto veci, pretože všetci eh, sme odvedli veľkú prácu, ale chcem zvlášť vypichnúť účasť sekretariátu. Ďakujem. Ďakujem pekne a to platí pre celý výbor, toto poďakovanie. Pani Kastex. Oui, uh... Ďakujem. Áno, a ja chcem povedať, že sme odvedli veľkú prácu, ale trocha ľutujem, že sme mali kompromisné návrhy, že sme dostali tieto konečné návrhy až uh, popoludní a sme nútení, aby sme vám predložili hlasovací zoznam s vysvetleniami na poslednú chvíľu, ale robili sme to včera večer. Ja by som chcela povedať, že ohľadom pozmeňovacieho kompromisného návrhu 15 e, máme novú formuláciu, ktorá e, je pripojená k vášmu hlasovaciemu zoznamu. A e, ak sa príjme tento kompromisný návrh, tak potom musíme zosúľadiť pozmeňovacie kompromisné návrhy 25 a 57, aby eh, si potom text neprotirečil. Ďakujem pekne. A ak to prehliadnem pri hlasovaní, tak mi prosím pripomente. Eh, teraz 19 eh, ako prvá. Tu ide o zmenu a doplnenie článku 7 rokovacieho poriadku o zbavení a ochrane parlamentnej imunity. Dúfam, že to pôjde pomerne rýchle Takže najskôr kompromisný návrh 1. Kto je za, poprosím, ukážte rukou. Kto je proti? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 17 za, proti, Zdr- schválený. Pozmeňujúci návrh 5 za, proti, prijatý. Kompromis 2, kto je za? Proti. Prijatý. Pozmeňujúci 7, kto je za? Proti Prijatý. Pozmeňujúci návrh 8, kto je za? Proti. Prijatý. Pozmeňujúci 9, za? Proti. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 11, kto je za? Proti. Prijatý. Teraz 23, myslím, nemusíme hlasovať. Ideme priamo na kompromis 3. Čiže kompromis 3, tam je nové znenie, ktoré bolo včera dohodnuté. A teraz ho len prečítam výbor vypracuje zásady, ktoré sa vzťahujú na uplatňovanie pravidiel, pravidla 7. Čiže takto znie dobre. Týmto ústnym pozmeňujúcim e, návrhom teraz budeme hlasovať. Kto je za, poprosím. Kto je proti? Dobre, prijaté. Teraz stanovisko ako celé, ako celok. E, poprosím, elektronicky budeme hlasovať. Otváram elektronické hlasovanie. 19 odovzdaných hlasov, 19 hlasov za. Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti, takže takto schválené. To sme vybavili, teraz sa dostávame k správe pani Galo. Kolega Gargani. Chcem len poblahoželať spravodajcovi. Eh, ďakujem pekne, kolega Gargani. Takže aj toto sme úspešne uzavreli, ale teraz správa Galo. Eh, to je neporovnateľne komplikovanejšie. Eh, pani kolegyňa Galo, ešte sú nejaké pripomienky predtým, alebo nie? Môžeme sa do toho pustiť? Dobre. Pozmenujúci návrh 205, pán Engström. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Ďalej. Kult 35. Kult 35, kto je za? Proti? Zamietnutý. Ďalej, 207. Nie, to sme vybavili. Čiže kompromis 1. Kompromis 1, kto je za? Proti? Prijatý. Ďalej sa dostávame k 216. Kto je za? Kto je proti? Zamietnutý. Teraz dlhý čas. Nič, nič. U mňa to pokračuje až na strane 5. Kompromis 2, e, myslím. Aha, ja to mám ináč, ospravedlňujem sa pán predseda, ale to farebné značenie sa mi nejak poprehazovalo. Na poslednú chvíľu, no. Dobre, kompromis 2, kto je za? Proti. Prijatý. Ďalej, kompromis 3, za. Proti. Prijatý. Teraz sa dostávame ku kompromisu 4, za. Proti. Prijatý. Kompromis 5, za proti, prijatý. Teraz INTA 16, e, teraz e, tie farby sú už OK. Kto je za? Proti. Zamietnutý. Dobre. Kult 41. Za. Proti. Zamietnutý. Imko 27. Za. Proti. Zamietnutý. Kult 42 tým pádom vypa- vybavený, to bolo identické. 28, za, spravodaj sa za, kto je proti prijatý. 29, tiež sa, kto je za, proti, prijatý. Ďalší, 238, kto je za, proti, prijatý. 30 stiahnutá, 239 Wikström za. Proti. Musíme to skontrolovať. 239 e, za elektronicky. Budeme hlasovať, ak to je proti. Takže elektronicky to preveríme. 239. 22 rastie počet poslancov. E, zjavne sa na tom podpísal ten časový skos. Dobre, prijaté. 240, Wikström. Za, proti to bolo jednoznačne odmietnuté. Teraz kult 47 za, proti, zamietnuté. Kompromis 6 za, proti, prijatý. Ďalej máme 31 za, proti, prijatý. 244 za, proti, prijatý. 32 za, proti, prijatý. 33 za, proti, prijatý. 25 za, proti, zamietnutý. Kult 50 za, proti, tiež zamietnutý. Imko 29 za, proti, takisto zamietnutý. 34 za, proti, prijatý. Kult 51 za, proti, zamietnutý. Kult 52 za, proti, zamietnutý. Kompromis 7 za, proti, prijatý. Kompromis 8 za, proti, prijatý. Kompromis 9, kto je za? Niekto proti? Prijatý. Kompromis 10. Za. Proti. Prijatý. Pani Kastex, nech sa páči. E, tam je hlasovanie po častiach, pokiaľ ide o tento kompromis. E, e, chcela by som, aby sme hlasovali in the middle a potom hlasovali za kompromis. Čiže budeme hlasovať za prvú časť až po do, in the middle. To je za. Musíme to preveriť elektronicky. E, dúfam, že je nám všetkým jasné, o čom hlasujeme. Pani Kastex povedala až po in the middle. Len tie slova in the middle vlastne, iba o nich. V strede. Alles klar, alles klar. Also, das jetzt nochmal klar zu machen für alle Beteiligten. Wir stimmen jetzt über den ganzen Absatz teraz budeme hlasovať o celom odseku, ale nie o slovách in the middle. Čiže celý ten odsek, ako je ten kompromis nastavený bez týchto dvoch slov, bez tých dvoch slov, bez toho in the middle. Čiže teraz hlasujeme o kompromise bez toho spojenia, ktoré spomínala pani Kastex, in the middle, čiže v strede. Bez toho. Dobre, kto je za, poprosím, aby ste ukázali vyhli ruku, kto je proti. Takže prijaté. A teraz tie oba slova in the middle sa dostávajú späť. E, kto je za tieto slova in the middle? V strede. Poprosím, dvihnite ruku. Kto je proti? E, čiže tí, ktorí boli proti, mali väčšinu. Čiže dostalo sa to von in the middle. Takto mi to práve povedali. Čiže, no, No, it's that the, the first part was good and the second part was good, but they have to repeat once again the second. okay. Also ich werde einfach darum gebeten. Dobre, poprosím, aby sme ešte raz hlasovali o druhej časti, pretože tu vznikol zmetok. Dobre, čiže in the middle, tieto, toto slovné spojenie, či ostanú v, v texte alebo nie. Teraz ide o to všetké v pozmeňujúcom sú obsiahnuté. Ten, kto bude hlasovať proti, tak ten vlastne bude za vypustenie týchto slov, aby to bolo jasné. Potom už nebudú figurovať e, v texte. Čiže ešte raz budeme hlasovať o druhej časti, o týchto dvoch slovách, alebo tomto spojení in the middle. Kto je proti ním, tak musí hlasovať proti, čiže nie. Dobre, jasné. Opakujeme hlasovanie. Kto je teda... To sú práve tí, ktorí... To sú teraz tí, ktorí sú za... Tí sú za. Dobre, kto je proti? Prvá mala, prvé, prví mali jasnú väčšinu. To sú tí, ktorí sú za zachovanie tohto spojenia in the middle. Teraz sme odstránili ten zmetok. Dobre. Takže tie slova tam zostali. Tak to, to je teda výsledok hlasovania. Teraz kompromis 11. Kto je za? Proti? Prijatý. Kult 61, ďalšie, e, o čom budeme hlasovať. Kto je za? Proti? Zamietnuté. 268, Engström. Proti, za, proti, zamietnuté. 269, e, Castex, za. Nie, áno, predsa len musíme o tom hlasovať, vraví pán predseda jednoznačne. 269, Castex, za, proti, zamietnuté. Kult 62 za, proti, zamietnuté. ITRE 27 za, proti, zamietnuté. 38 bola stiahnutá. 270 za, proti, prijaté. 271, to je vybavené. Áno, to je vybavené. 272 takisto vybavené. IMKO 37, kto je za, proti, zamietnuté. Imko 38, za, proti, zamietnuté. 39, to bolo stiahnuté. 39, Imko, za, proti, zamietnuté. Kult 63, kult 63, za, proti, zamietnuté. Kompromis 12, za, proti, Prijaté. Teraz sa dostávame k 278. Aha, tu je. Hannibal. Kto je za? Proti. Prijaté. 279 vybavená. ITRE 29, IMKO 41 takisto vybavené. Áno? 281, pán Stojanov, za, proti, zamietnuté. 283, Cvievka a ostatní, za, proti. Ešte raz, 283. E, to je vybavené, nie? 281 sme zamietli. A ospravedlňujem sa, vraví pán predseda, vrátime sa. E, budeme hlasovať o 282 a Inter 21 za, proti E, tiež zamietnuté. Teraz 283 e, cvievka za, proti, zamietnuté. Kult 65 hlasovanie. Musíme za, proti, zamietnuté. Kompromis 13 za, proti, prijatý. 287 Sajat za, proti, no, Sajer, pardon, e, čiže prijaté. Imko 42 e, za, proti, zamietnuté. 288 Wikström za, proti, prijaté. Teraz 66 je vybavená. 43 takisto vybavená. 289 Castex. Kto je za? Proti. Zamietnuté. Teraz 290 za. Proti. Prijaté. Ďalej. Kult 67. Kult 67 za. Proti. Zamietnuté. Wikström 291 za. Proti. Prijaté. 292 za. Proti. Zamietnuté. Dobre, teraz tu mám hlasovanie v bloku. Po bloku to sa vzťahuje na všetko až po pozmejúci kompromisný návrh 49. Čiže toto všetko môžeme jedným šmahom odhlasovať. Kto je za? Proti? Prijaté. Ideme ďalej. 19, to je na strane 15. Kompromis 19, poprosím, aby ste vyhli ruku proti. Prijaté. Kompromis 20, za. Proti. Prijaté. 324 za, proti, zamietnuté. Kompromis 21 za, proti, prijatý. 331 za, proti, prijatý. Kompromis 22 za, proti, prijatý. Tristotridsaťpäť tykal za, proti, zamietnutý. 336 za, proti, zamietnutý, 54 za, proti, prijatý, 55 za, proti, prijatý, 56 za, proti, prijatý, 57 za, proti, prijatý, 343 za, proti, prijatý, 58 za, proti, prijatý. 345 za, proti, prijatý. 95, 59, e, pardon, za, proti, prijatý. 52 za, proti, zamietnutý. 351 za, proti, zamietnutý. Kompromis 23 za, proti, prijatý. Pozmeňujúci návrh 345. 354 za, proti, prijatý. Teraz 356 za, proti, zamietnutý. Imko 54 za, proti, zamietnutý. 355 za, proti, prijatý. 357 za, proti, prijatý. 62 za, proti, prijatý. Prijatý. 63 za. Proti. Prijatý. 64 za. Proti. Prijatý. 65 za. Proti. Prijatý. 66 za. Proti. Prijatý. 67 za. Proti. Prijatý. 365 za. Proti. Pri, zamietnutý. Imko 60 za. Proti Zamietnutý. 366 za, proti. Zamietnutý. 367 za, proti. Zamietnutý. 68 za, proti. Prijatý. 69 za, proti. Nebolo to jasné. Ešte raz. 69 elektronicky. 21 za. Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti, čiže od, 20, od 21 odvozaných hlasov jednoznačne. Teraz e, pani Wikström, 370 e, za, proti. Nikto nie je proti, prijaté. Dobre. 371 nemusíme hlasovať, 70 stiahnutá, kult 83 musíme hlasovať, tak mi povedali. Takže kult 83 za. Proti. Prijaté. Imko 61. Imko 61. Za. Proti. Zamietnuté. 373 Sajer. Za. Proti. Zamietnuté. Kult 85. Za. Proti. Zamietnuté. Kompromis 24. Za. Proti. Prijatý. Na jedno som zabudol, pardon. 373, 373. Pani Kastek, nech sa páči. Pán predseda, tu je hlasovanie po častiach, pokiaľ ide o kompromisný návrh 24. Toto oddelenie sa týka slov and no later than three months. Chcela by som, aby sme hlasovali o tomto pozmeňujúcom návrhu bez e, týchto slov, bez tohto spojenia a potom o tom. Dobre, tak budeme aj postupovať. To znamená, že teraz najskôr budeme hlasovať o 373, pretože to evidentne sme opomenuli. Čiže Sajar 373 za, proti, zamietnutý. Teraz sa dostávame ku Kult 85 za, proti, zamietnutý. To bol Kult 85. Teraz kompromis 24, hlasovanie po častiach, pani Kastex. Aha, aj o tom musíme hlasovať. Á, že by to bolo zamietnuté. 374, ďakujem za upozornenie. Sajer, ešte o tom musíme hlasovať. Čiže najskôr 374 Sajer. Za, proti. Zamietnuté. Naozaj je mi to ľúto, ale súvisí to s tým, že tie indikátory e, v rámci toho zoznamu si niekedy dosť odporujú. Kompromis 24, hlasovanie po častiach, ktoré požadovala pani Castex. Celý text e, až po end no later than three months. O tejto časti budeme hlasovať až v druhom hlasovaní. Takže teraz o prvom, prvej časti bez týchto šiestich, siedmých slov. E, chcem poprosiť, e, hlasujte. To je proti. Prijaté. Teraz sa dostávame k tým piatim slovám. Kto je za to? Za tých 5 slov, poprosím. Kto je proti týmto piatim? Čiže tých za bolo viacej, 5 slov zostáva tým pádom. Kompromis 25. za, proti, väčšina prijaté. 26 za, kompromis 26 za, proti, väčšina prijaté. Teraz 392, e, to bolo stiahnuté. Kul 90 tým pádom, kto je za, proti, zamietnuté. 394 týkav za, proti prijaté. Teraz sa dostávame Zalevský 365 za, proti, prijaté. Teraz Imko 68 za, proti, zamietnuté. 398 za, proti, prijaté. 74 za, proti, prijaté. 75 za, proti, prijaté. 399 za, prečo nie 399, pýta sa pán predseda. To tam nemám uvedené, ale keď vravíte, že je to už vybavené, tak dobre. Kompromis 27, kto je za? Proti. Prijatý. Teraz kompromis 28, za. Proti Prijatý. Kompromis 29. Kde je to? Aha, tu. Za. Proti. Prijatý. Kompromis 30. Za. Proti. Prijatý. Kompromis 31. E, Za. Proti. Prijatý. Kompromis 32. Za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 prijatý. Kompromis 34 za, proti, prijatý. Ďalej 434, Zalevský za, proti, zamietnuté. 435 za, proti, zamietnuté. Kul 99 za, proti, prijaté. IMKO 76 za, proti, zamietnuté. Kult 100 za, proti, zamietnuté. 436 za, proti, zamietnuté. 437 za, proti, zamietnuté. 438 za, proti, zamietnuté. 439 za, proti, prijaté. 440 za, proti, zamietnuté. 441 za, proti. Zametnuté. Potrebujem dušok vody. Pravý pán predseda. 434, 443 za, proti, zametnuté 443 za, proti, zamietnuté. 444 za, proti, zamietnuté. 445 za, proti, prijaté. 446 za, proti, zamietnuté. 447 za, proti, prijaté. Kul 101 za, proti, zamietnuté. Kul 102 za, proti, zamietnuté. Kul 103 za, proti, zamietnuté. 448 za, proti, zamietnuté. Kult 104 za, proti, Zamietnuté. 449, kto je za, kto je proti. Prijaté. 466 eh, by mal byť ten ďalší návrh. Eh, A 455 teda. Ste si istí? No, zdravý pán predseda smerom na sekretariat. Dobre, verím. 466 teda. 466, kto je za, proti, zamietnuté. Imko 79, za, proti, zamietnuté. Inta 35. Nie, to nie je fajn. Toto nie je v poriadku. Idem teraz na 39. No, Inta 39. A to bolo zamietnuté. zamietnuté. Aha, už teraz viem, jasné, ospravedlňujem sa, pán predseda, moja chyba. Inta 35 za, proti. Zamietnuté. Kult 110 za, proti. Zamietnuté. 467 za, proti, zamietnuté. Kult 111 za, proti, zamietnuté. Inta 36 za, proti, zamietnuté. 468 za, proti, prijaté. 87 za, proti, prijaté. 88 za, proti, prijaté. 469 za, proti, zamietnuté. 470 za, proti, prijaté. 471 za, proti, Zamietnuté. 89 za. Proti. Prijaté. Teraz sa dostávame ku kompromisu 35, kto je za. Proti. Prijatý. A teraz Inter 39, aha, jasné. E, to je za. Proti. Zamietnuté. 400, nie, 113. E, teraz 113, kto je za? Nie, nie, nie, pardon, to sme e, odmietli. 113 za, proti, zamietnuté. 482 za, proti, zamietnuté. 483 za, proti, zamietnuté. 484 za, proti, prijaté. 90 za, proti, prijaté. 91 za, proti, prijaté. 41 za, proti, zamietnuté. 92 za, proti, prijaté. 93 za, proti, prijaté. 490 za, proti, prijaté. 491 za, proti, zamietnuté. 82 za, proti, zamietnuté. 492 za, proti, Prijaté. 117 za. Proti. Zamietnuté. ITRA, ITRA 51 za. Proti. Zamietnuté. IMKO 83 za. Proti. Zamietnuté. 493 za. Proti. Zamietnuté. 94 za. Proti. Prijaté. 498 za, proti, zamietnuté. Kult 118 za, proti, zamietnuté. Kompromis 36 za, proti, prijatý. Kul 119 za, proti, zamietnuté. Imko 85 za, proti, zamietnuté. Kult 120 za, proti, zamietnuté. Kult 121 za, proti, Prijaté. Imko 86 za, proti. Zamietnuté. ITRE 53 za, proti. Prijaté. ITRE 54 za, proti. Zamietnuté. 501 za, proti. Prijaté. 88 za, proti. Zamietnuté. 56 za, proti. Zamietnuté. ITRE 57, to je za? Proti. Zamietnuté. Kult 140, 124. Eh, za, proti, zamietnuté. Imko 90. Za, proti, zamietnuté. 96 za, proti, prijaté. 504 za, proti, zamietnuté. 125 za, kult 125 za, proti, zamietnuté. 505 za, proti, zamietnuté. 97 za, proti, prijaté. 91 vybavené. Inta 45 za, proti, zamietnuté. Inko 92 za, proti, zamietnuté. Teraz máme hlasovanie v bloku. To ide až po 119, alebo vrátane 119. Kto je za? Proti? Prijaté. Teraz ideme ďalej. 537 Kavada, musím si to nájsť najskôr, uľaví pán predseda. OK. Artikel 537. Äh, äh. Sehr weit hinten. Erfreulich. Až ďalej v dokumente, v dokumente čo je potešujúce. A našiel som to na strane 38, čiže 41 odsek 1, pozmeňujúci návrh Kavada. 537, budeme hlasovať o tom. Áno, 537, kto je za? Všetci si to nenašli. Ešte raz, e, týka sa to článku 41, odsek 1. Všetci ste si našli? 537 Kaváda. Poprosím, kto je za? Proti? E, väčšina za prijaté. 45 kompromis za, proti, prijatý. Teraz ideme na 121. Kto je za? Proti? Prijaté. 122 za, proti, prijaté. 154 e, za, proti, zamietnuté. Kult 1 za, proti, zamietnuté. Inta 1 za, proti, zamietnuté. Imko 2 za, proti, zamietnuté. Kult 2 za, proti, zamietnuté. Kompromis 45 za, proti, prijatý. Teraz kompromis 6, 46, e, pardon, za, proti, prijatý. Kult 5, za, proti, zamietnuté. Kult 6, za, proti, zamietnuté. Teraz pozmeňujúci návrh 3, kto je za, proti, prijatý. Imko 4, za, proti, zamietnutý. Kult 8, za, proti, zamietnutý. Kompromis 47 za, proti, prijatý. Ďalej máme kult 11 za, proti, zamietnutý. ITRE 3 za, proti, zamietnutý. ITRE 4 za, proti, zamietnutý. Kompromis 48 za, proti, prijatý. 141 bodu za, proti, zamietnutý. 49. Kompromis za, proti, prijatý. Kompromis 50 za, proti, prijatý. Kompromis 51 za, proti, prijatý. Kompromis 52 za, proti, prijatý. Pozmeňujúci návrh 146 Korhola, ostatný za, proti, prijatý. Kompromis 7, nie kompromis, e, pozmeňujúci návrh 7, e, za, proti, prijatý. Teraz kompromis 53, za, proti, prijatý. Ďalej máme ITRE 7, za, proti, zamietnuté. KUL 14, za. Pani Lichtenberger, Ja tu mám uvedené, že 53 sme pokryli aj pozmeňujúci návrh 9. Môžeme to ale nechať odhlasovať. E, údajne by to malo byť pokryté 53. Pani spravodajkyňa, máme ešte hlasovať o 9. pozmeňujúcom návrhu alebo nie? Zdá sa mi, že sme e, zabudli odhlasovať úvodné ustanovenie 9. Dobre, budeme hlasovať o úvodnom ustanovení 8. Ja tu mám niečo iné. Dobre, budeme teraz zase o devine, tak. Pozmeňujúci návrh 9, tak je to správne, nie je úvodné ustanovenie, je to pozmeňujúci návrh 9. Kto je za 9, poprosím. Kto je proti? E, dobre, väčšinou schválené. Teraz ITRE 7, kto je za, proti. Zamietnuté. Kult 14, za, proti. Prijaté. Kompromis 54, za, proti. Prijatý. IMKO 8, za, proti, zamietnuté. 158 Wikström za, proti, prijaté. 159 Kavada za, proti, zamietnuté. Kompromis 55 za, proti, prijatý. Kompromis 56 za, proti, prijatý. 170 za, proti, Prijatý. Ideme ďalej. Kompromis 57. Za, proti, prijatý. 176 Nibler za, proti, zamietnutý. 177 za, proti, zamietnutý. Imko 14 za, proti, zamietnutý. 179 za, proti, zamietnutý. Kompromis 58 za, proti, prijatý. Kompromis 59 za, proti, prijatý. Kompromis 60 za, proti, prijatý. 182 za, proti, zamietnutý. Plus 20 to identické. Imko 17 za, proti, zamietnuté. Kompromis 61 za, proti, prijatý. 13, to je za, proti, prijatá. 14 za, proti, prijatá. 188 za, proti, zamietnutý. Imko 19 za, proti, zamietnutý. Kul 22 za, proti, zamietnutý. Imko 20 za, proti, zamietnutý. 15 za, proti, prijatý. Q25 za, proti, zamietnutý. 189 za, proti, prijatý. 192 za, proti, zamietnutý. 192, áno, to bolo zamietnuté. Q27 za, proti, zamietnuté. 193 za, proti, zamietnuté. 194 za, proti, Zamietnuté. 195 za, proti. Zamietnuté. Kul 28 za, proti. Zamietnuté. 196 za, proti. Zamietnuté. Kul 29 za, proti. Zamietnuté. Kul 30 za, proti. Zamietnuté. 197 za, proti. Zamietnuté. 16 za, proti Prijaté 17 za, proti, prijaté. Kompromis 62 za, proti, prijaté. Kompromis 63 za, proti, prijatý. Kompromis 64 za, proti, prijatý. 21 za, proti, prijatý. 22 za, proti, prijatý. 23 za, proti, prijatý, IMKO 24 za, proti, odmietnutý, KUL 33 za, proti, odmietnutý, ITRE 15 za, proti, zamietnutý, 539 týkal za, proti, odmietnutý, zamietnutý, 540 týkal za, proti, zamietnutý, 123 kavada za, proti, zamietnutý. Dobre, to podstatné máme za sebou a teraz sa dostávame ku konečnému hlasovaniu, záverečnému celej správy elektronicky. Otváram hlasovanie. Ich kann noch mitstimmen, ja, ist okay. 21 dafür, keine... Ja sa nemôžem zúčastniť, vraví pán predseda, 21 odovzdaných hlasov, 21 za, nikto nebol za, nikto, eh, proti, nikto sa nezdržal. Gratulujem spravodajkyni. Hat nicht funktioniert? aber Sie wollten... Aha, nefungovalo, ale chceli ste eh, hlasovať za. Dobre, tak 22 hlasov za. Dobre, nič sa nestalo, jedna kartička nefungovala. Ďalšie elektronické hlasovanie, eh, uznesenie eh, ako také, musíme ešte o ňom hlasovať. Dobre, vás pripočítame, takže 22 znova. 22 za, nikto sa nezdržal, taký istý výsledok ako predtým. A teraz ešte e, musíme e, uzavrieť snahu o vstup do e, rokovania s radou. Tiež budeme hlasovať elektronicky. Rovnaký výsledok, všetci za. Ešte raz srdečná gratulácia spravodajkyni a úspešné rokovania želám z tohto miesta. Dobre, dostávame sa teraz e, k právnemu základu. Kolega Axel Foss e, dostáva slovo v rámci bodu 20. Nech sa páči. E, ďakujem pekne. Tu ide o otázku, či chceme mať právny základ zo zmluvy Euratom. Ďakujem pekne. Čiže tu ide o otázku, či chceme mať právny základ z zmluvy Euratom alebo zo zmluvy o fungovaní Európskej únie, článok 91, nakoľko navrhovaný právny akt sa skôr vzťahuje na správno-technické záležitosti, tak dá sa to vhodne obhájiť, že sa bude patrične uplatňovať len článok 91 a ja by som toto chcel aj tým pádom navrhnúť. Ďakujem pekne. K návrhu kolegu Axela Fossa sú nejaké námietky? Zdá sa, že nie, ale budeme o tom hlasovať. Kto je za? Poprosím rukou. Kto je proti? Zdržal sa niekto, tým pádom sme to takto odsúhlasili. Dobre, druhá správa, Axel Foss. Tam ide o niečo námorné, niečo s rybami. Nech sa páči, Axel. Áno, tu ide o tú otázku či tie regióny, tie najzdialenejšie, či budú súčasťou toho, tie každopádne sú v tom všeobecnom právnom základe obsiahnuté a neexistujú žiadne osobitné predpisy alebo pravidlá pre tieto regióny, oblasti. Preto e, tu ten všeobecne navrhnutý právny základ je tým správnym, čiže nie článok 349, ale 42, 43. Dobre, e, sú k tomu nejaké vystúpenia? Nie. Kto je za tento návrh, e, za návrh kolegu Alexa Fosa? Proti? Zdržal sa niekto, takže sme to takto schválili. E, gratulácie kolegovi Fosovi. A teraz ešte ďalšia otvorená záležitosť z posledného rokovania 37a, rokovací poriadok, delegovanie legislatívnych právomocí v súvislosti s smernicou o prezentácii predaj tabakových a súvisiacich výrobkov. Kolega Tajanov eh, mal konkrétny návrh a o ňom budem musieť hlasovať. Eh, mám pred sebou hlasovací zoznam a jednoducho budeme podľa toho hlasovať. Najskôr je tu EPP lomené SAD kompromis. Poprosím, aby sme najskôr o, toto hlaso- o tomto hlasovali. Kto je za, proti? Dobre, prijaté. A teraz eh, stanovisko spravodajcu, to sme vlastne vybavili. Teraz stanovisko ako také poprosím elektronicky. Takže elektronicky budeme hlasovať, otváram hlasovanie. Ešte chýbajú dvaja, ale myslím, že to môžeme uzavrieť. 19 za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti, takže aj toto sme schválili. Teraz sa dostávame k bodu 30. Aj to je ešte jedno hlasovanie, ktoré budeme musieť absolvovať. Ide o vymenovanie kandidáta do grémia v zmysle článku 255. To sa týka súdcov súdneho dvora. Koordinátori sa posadili a vyšiel, zišiel z toho návrh sociálno-demokratickej frakcie je to e, jediný návrh tam je Luigi Berlinguer. To môžeme aklamačne e, dohodnúť, ak chceme. Ja e, myslím si, že to je najdôležitejšia cesta, spôsob. Kto je za, tak poprosím, zatlieska alebo nejak naznačiť čokoľvek si zvolíte. Dobre, gratulujeme srdečne kolegovi Berlinguerovi, ešte musí prejsť cez plénum. To treba poznamenať a myslím si, že viac menej je to formálna záležitosť. Dobre, a teraz ďalšia vec, takisto v rámci bodu 30 to je rekodifikácia Sperony, Recast. Dnes to nemôžeme e, riešiť. Aha, dobre. Sekretariat hovorí odročiť. Žiadne námietky. Dobre, tak jednoducho to presunieme. A pani Lukstremová, nech sa páči. I don't know if there is only on my Neviem, či to je iba na mojom hlasovacom zozname. Tá chyba, že podmienky vstupu rezidentov tretich krajín na, za účelom výskumu a tak ďalej, tak ďalej, to nie je od Francesca Speroniho, to je od Stojanova preca. It's an opinion to the... Je to stanovisko k správe, za ktoré som ja spravodajkyňou v Libe, takže možno tu je chyba, potrebujeme to vyriešiť. Also, es ist ein Fehler, es je to chyba, ak je to chyba, treba to napraviť. Počiť to musíme, musíme to posunúť. das ist das yeah, macht Speroni, exactly. aber das wird in Dobre, je to Recast, robí to Speroni, ale tak či tak je to presunuté. To bola moja chyba. Bola to moja chyba, ospravedlňuje sa. Pani Wikström, Stojanov bol spravodajcom niečomu inému. To je len moja nervozita, prepačte mi, ospravedlňuje sa pani poslankyňa. Je to v poriadku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 pripravil e, návrh stanoviska. Je to proti podvodom a finančným záujmom e, únie. Je to stručné. A týka sa to úradnej osoby, čo je samozrejme úplne dôležitá, naozaj veľmi dôležitá záležitosť. Takže ide tu o články 4 a 5 a v návrhu tohto stanoviska som sa rozhodol sústrediť sa na to, čo sa bude týka definície úradnej osoby, ako som už povedal pri prvej výmene názorov, ak sa nemýlim, to bolo pred dvoma mesiacmi. Takáto definícia musí obsahovať aj definíciu unijného úradníka, aj úradnú osobu na národnej úrovni a zároveň musí táto definícia zahrnúť i fyzické, i právnické osoby, ktoré boli poverené vykonávaním verejnej funkcie. Čo je zásadná záležitosť, pretože my si veľmi dobre uvedomujeme, že práve v niektorých členských štátoch sa aj neúradníkom často zadáva zadávajú určité úlohy a úkony, ktoré sú totožné s tým, čím sa úradná osoba zaoberá. Takže v súvislosti s týmto navrhujem, aby sa použila definícia z protokolu o ochrane finančných záujmov európskych spoločenstiev s tým, že sa tam dodatočne zahrnú aj tí jednotlivci, ktorí zároveň vykonávajú úlohy na základe poverenia sú to úlohy, ktorým je poverená úradná osoba. Domnívam sa, že definícia by sa mala týkať nielen úradných osôb v Európskej únii, ale že by sme mali používať túto definíciu aj voči paralelným stanoviskám v tretich krajinách, pretože aj tam predsa dávame k dispozícii finančné prostriedky, ktoré by mohli byť zneužité. Uvedomujem si, že Definícia z dohovoru PIF nemusí stačiť, nemusí byť presná, precízna. Preto som prístupný akýmkoľvek ďalším námetom, s ktorými by ste sa na mňa chceli obrátiť. Ďalšia záležitosť, ktorú sme e, zmenili voči textu, s ktorým prišla Európska komisia, je právny základ. To je potvrdenie toho, o čom sa už rozhodlo v našom výbore, kedy to meníme z článku 325.4 zmluvy na článok 83 odstavec 2. Ako viete, sú tu iba tri pozmenujúce návrhy, so ktorý, s ktorými som prišiel, ale pretože postup, v rámci ktorého tu pracujeme spoločne s výbormi LIBE a s výborom pre rozpočtovú kontrolu je zložitý, ja som tým chcel zdôrazniť tú záležitosť, za ktorú my, výbor Júri, budeme zodpovední, keď sa bude rokovať s radou. Takže ja sa snažím naozaj sa sústrediť na to, za čo sme zodpovednými. Samozrejme, že sa môžeme chcieť vyjadriť aj k iným oblastiam, ak by ste mali chuť tie pozmeňujúce návrhy sa môžu týkať aj iných oblastí, než je definícia úradnej osoby, ale tam už nebudeme mať stanovisko určujúceho výboru, gestorského výboru, tak ako je to pri definícii úradnej osoby. Zároveň by som rád všetky informoval, že projekt spoločného spoločnej správy s výborom LIBE a s výborom pre rozpočtovú kontrolu KONT sa objaví pravdepodobne až v novembri, takže po prázdninách sa ešte budeme intenzívne e, venovať prácam na smernici, možno v oktobri, nie v novembri. E, rád si vypočujem akékoľvek názory a námety. Budem vám veľmi vďačný, kolegovia. Kolegyňa Taylor. Uh, thank you. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán Zvievka, za vaše poznámky a za vaše navrhované pozmeňujúce návrhy. Ja mám iba veľmi stručné poznámky. Poprvé, vítam, vítam zmenu právneho základu na článok 83, ktorý poskytuje minimálne rámce a definíciu trestných sankcií. Viem, že aj rada zvažuje tento prístup, túto zmenu vo, v ich vo všeobecnom prístupe. Vo vzťahu k zmene definície úradnej osoby musím si to preštudovať a ak mám nejaké otázky, tak s vami, pán Zvievka, sa k tomu spojím. Ďakujem. Hovorí pán Kasex. Pani Kasex. Ďakujem. Ohľadom právneho základu tam máme ešte nejaké otázky. Myslím si, že prediskutujeme to so spravodajcom a s tieňovými spravodajcami. Viac menej súhlasíme s návrhom komisie. Toto všetko ešte však otvorené. Ja nur ich weise darauf hin, diese Chcem len poukázať na to, že tento výbor eh, jednomyselne odhlasoval otázku právneho základu. Nebolo to tak dávno Takže tieto otázky sme už e, vyriešili a to mimochodom viedlo k tomu, že e, právny odbor e, na, nás zaviazal, aby sme sa ešte touto otázkou zaoberali, aj napriek tomu, že tam bol to rozpočtový výbor. Každopádne oni nemôžu ináč ani konať. A Libe vychádza z toho, a takisto vychádza z toho aj Rada, vychádza z právneho základu 83. Na tom sa dohodli. Dobre, ale Môžeme o tom diskutovať ešte inokedy, ale chcel som len poukázať na to, že túto otázku sme už pred istým časom jednomyselne odobrili. Dobre, ešte lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov 18. september 2013. Dobre, stanovisko je, čiže 18.9.2013. Dobre, tento bod môžeme uzavrieť. Dostame sa k správe kolegu Karima. Regulatory Fitness. Kolega Karin, vhodnosť eh, právnych predpisov. Ďakujem za slovo, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Teraz budeme hovoriť o 19. správe, o lepšej eh, lepšie tvorbe práva, o vhodnosti právnych predpisov EU a ja som spravodajcom za tento výbor k tejto tematike. Som vďačný kolegyňam a kolegom za obnovené preukázanie dôvery voči mne v tejto funkcii. E, nebudem sa rozširovať v expoze, ako som to mal vo zvyku predtým. Už som povedal, že tu treba reformu. E, kolegovia ma počuli. Ja, keď som hovoril, adresoval svoje slova litovskej, litovskému predsedníctvu, spomínal som to. Skôr sa vyjadrím k iným veciam súvisiacim s touto správou. Je to skôr e, kontinuálna práca, nadvezujúca na ďalšie správy, ktoré, s ktorými sme sa zaoberali predtým. Je to úvodná výmena názorov, to je pravda, ale musíme sa už presunúť do fáze realizácie, implementácie, najmä zo strany komisie. V predmežnom znení mojej správy, v návrhu správy, vítam napredovanie komisie v tejto oblasti a vítam to, čo sa udialo v ostatných rokoch od správy NIDER a od prijatia mojej prvej správy o inteligentnej správe veci verejnej, o inteligentnej e, tvorbe právnych predpisov. Keďže sme teraz gestorským výborom, mali by sme volať komisiu na zodpovednosť, čo sa týka e, dovršenia tohto programu, ktorý priamo vytvára e, prácu v rámci nášho mandátu. Je to naša úloha dovršiť to, hoci je to pokračujúca téma z minulosti. A zo strany parlamentu verím, že musíme neustále byť imaginatívny a preskúmavať ďalšie možnosti zlepšovania legislatívnych postupov. Verím, že tu vzniká potreba kontinuálneho uznania princípov, ktoré hovoria aj o drobnostiach, aj o detailoch, aj o veľkých veciach, a to v rámci e, neustáleho si kladenia otázky, či náš právny rámec je vhodný pre danú vec. Komisia vytvára politiky pre tvorbu návrhov zákonov. Neviem, či by toto bolo vhodné zakorporovať do fázy tvorby Bielej knihy, ale tým, že aktéry budú, budú schopní si pozrieť už legislatívu vo fáze návrhu a pripomienkovať ju, prípadne sa vykoná do, hodnotenie dopadu tejto legislatívy, myslím si, že potom takýto návrh zákona sa naozaj neuveriteľne skvalitní a môžeme sa vyhnúť e, masívnemu lobovaniu zo všetkých strán. A všímali sme si politické rozhovory, diskusie, ktoré sa točia okolo lobovania ako koncepcie. Ako, myslím si, že tu je tiež konštruktívny a pozitívny vplyv. Čo sa týka hodnotenia dopadu, Páčia sa mi kroky, ktoré sme už urobili, ale mám pocit, že sa ďalej zájsť už nedá. E, Direktorát pre hodnotenie dopadu a európsku pridanú hodnotu nedávno odviedol výbornú prácu v tejto veci, ale ja si myslím, že sa dá ešte posunúť e, ďalej táto práca, keby sa zviditeľnila. Ja som navrhol, že konferencia predsedov výborov, myslím si, že e, vy viete, o čo ide, pán predseda, by mohla preskúmať, ako dať odvolávku na prácu tohto direktorátu, aby sa z toho dalo dobre čerpať a zlepšovať, skvalitňovať. Ja si myslím, že toto fórum by bolo na to vhodné, konferencia predsedov výborov. Čo sa týka ďalšieho fóra národných parlamentov, to je ďalšie opatrenie, ktoré navrhujem e, formou odporúčania. Dúfam, že zlepšený postup tzv. červenej karty by sa teraz mal začať uplatňovať v praxi, aby, národný aby si národné parlamenty vzali za svoje e, vec subsidiarity. Treba monitorovať a kontrolovať to, čo sa deje na európskej úrovni. Všetky tie zmeny podchytiť, inak národné parlamenty nebudú zaangažované do tém hĺbkovo a potom demokratický deficit v tejto oblasti pretrvá. Vážený pán predseda, je to naozaj veľmi široká téma, ktorá pokračuje širokým prúdom ďalej. Už som sa vyjadril a odporúčal mnohé veci, ale tejto tematike e, sa dá pokračovať ďalej a ja ocením Ocením pripomienky kolegyň a kolegov, budem pokračovať podobným spôsobom, podobnými postupmi e, v tejto práci a som naozaj prístupný návrhom a rokovaniam od kolegov. Ďakujem za priestor na vyjadrenie. Ďakujem pekne, kolegyňa Taylor a potom kolegyňa Lichtenberg. Thank you. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán, pán Karim, za prezentáciu návrhu správy. Zásady Proporcionality a subsidiarity sú kľúčové zásady, ktorým sa treba venovať na všetkým, všetkých úrovniach tvorby legislatívy, tak ako sa to aj spomína vo vašej správe. E, bohužiaľ, v praxi to tak vždy nie je. Takisto súhlasím e, s pánom Karimom, že musí byť vyjasnené, lebo sú často e, preberané rôzne formy k tej istej téme, sú tu rôzne oznámenia, ktoré majú e, tú istú tému právnych predpisov EÚ a lepšie, lepšia tvorba práva. Myslím si, že máme, sa, máme dodržiavať princíp, e, detaily sú dôležité, first small things or small things first a mm, z tohoto budú profitovať najmä malé a stredné podniky. Tieto e, zosumarizovali 10 najobťažujúcejších praktík, ale nestačí ich zosumarizovať, treba aj, aby sa v praxi s vecami pohlo. Čo sa týka správe o hodnotení dopadu, skutočne tam sú e, užitočné veci pre legislatívny proces, ale ešte treba odviesť viac práce. Podporujem komisiu pri revidovaní usmernení. Vítam správu pána Karima a Práca výboru pri tvorbe práva by sa mala zlepšiť a skvalitniť. Dúfam, že komisia si to všimne a e, z tohto vychádzajúc zníži administratívne bremeno na malé a stredné podniky pri tvorbe európskej legislatívy. Ďakujem. Ja, herc. E, srdečná vďaka. Mám dve pripomienky. Najskôr k hodnotení vplyvu. Hodnotení vplyvu. Práve som prišla z výboru Trans, Trans kde sme boli konfrontovaní hodnotení vplyvov, štúdiov vplyvu ktorý predstavuje vlastne e, podporný argument pre pozíciu komisiu v istých ohľadoch. To, čo ako parlament požadoval ako hodnotenie vplyvu, tak to bolo jedno, jednoducho falšované, ignorované. Ide o ide o kartičky e, vodičov, e, nákladných vozidiel a ide o vodické preukazy Hovorili sme o otázkach e, ochrany osobných údajov, hovorili sme o praktických stránkach, prakti- praktičnosti. Hovorili sme o rôznych údajoch, ktoré majú byť zaznamenávané na tieto karty šoferov alebo vodičov. Všetky tieto veci neboli zohľadnené v hodnotení vplyvu komisie. To bola veľkou väčšinou schválená správa na úrovni výboru pre dopravu. Pokiaľ tie spätné otázky parlamentu, ktoré sa vzťahujú na hodnotenie vplyvu, budú ignorované, opomínané, tak e, to nemôžem potom vychváliť do neba. Dobre, skvále spravená štúdia vplyvu, tá, to je v poriadku, ale ak e, sú niektoré otázky nezodpovedané a sú upomenuté v tom hodnotení vplyvu, tak je to problém, pretože tam e, sa stráca objektivita, kde niektoré otázky sú položené a nie sú zodpovedané. E, napríklad gigalinery, to je tých 60 tónov, ktoré premáva, 60 tón, to je tých 60 tón, ktoré premáva po cestách, komisia sa e, snažila našetnúť tú hospodárskú stránku pre jednotlivé podniky, aj to nie pre všetky, len pre niektoré veľké, snažila sa to pokryť len pre niektoré veľké podniky. My sme požadovali, aby e, formou rekonštrukcií a lepšieho využívania ciest e, boli menej našponované štátne rozpočty, ale to jednoducho nebolo pokryté a riešené. To vedie jednoducho k tomu, že niektoré podnikateľské opatrenia, ktoré, ktoré prinášajú úžitok len e, istej malej skupine podnikov, tým veľkým konkrétne, tak, tak to nestačilo, teda to, e, nebolo to, nepokrývalo to všetko. S tým mám problém. Tie hodnotenia vplyvu sú fajn, sú super. A hlasujeme o tom vlastne, o čom hovorí ten, táto hodnotenie vplyvu ak robíme takéto veci, ale s vylúčením parlamentu, ak toto nie je vyslovene zapojený parlament, tak potom máme problém a to som chcela spomenúť. Pretože jednoducho sa potom obracia ten účel hodnotenia vplyvu a slúži len ako čisto argumentačná podpora pre komisiu. Toto, tu by som chcela nabadať k istej opatrnosti, obozretnosti aj z pohľadu pozmeňujúcich návrhov Druhá vec sa týka spolupráce alebo súčinnosti národných parlamentov. Tu už sme diskutovali o niektorých podstatných otázkach a niektoré kroky už boli podniknuté na úrovni Európskeho parlamentu. Dva, trikrát som doposiaľ zažila takéto vypočutia s predstaviteľmi národných parlamentov, kde bolo prítomných veľa poslancov národných parlamentov a po druhé sa uskutočnila aj veľmi fundovaná diskusia, je treba to ďalej rozpracovať. Tu chcem však pripomenúť, že máme tu jeden veľmi, jednu veľmi chybnú oblasť a jednu veľkú chybu robíme a síce, že národné parlamenty tých svojich členov rady, pokiaľ ide o ich stanovisko na rade, tak veľmi slabú kontrolu vykonávajú, pokiaľ ide o to, čo robia na úrovni rady. V národných parlamentoch eh, nedostatočne využívajú tú možnosť kontroly ja sa chcem pýtať, ako by sme, ja sa chcem spýtať, ako by sme to mohli dosiahnuť. Pretože to je ten typ kontroly, ktoré by, ma, ktoré by mali preferovať aj národné parlamenty a to musí vychádzať e, z, zo spoločnej informačnej bázy aj medzi e, tými poslancami parlamentov. To je dôležité. Ale ten druhý krok, aby zástupcovia vlád na rade podliehali parlamentnej kontrole domácej, aby sa zaručilo, či v niektorých e, partikulárnych záujmoch nekonajú v rozpore, alebo či zastupujú záujmy, ktoré boli odsúhlasené na úrovni tej konkrétnej snemovne. Či toto chýba, a to e, tam musí byť ako dôležitý element kontroly činnosti rady. Treba to rozpracovať aj tu. Predpokladám a očakávam, že e, budeme sa profilovať silnejšie. Ďakujem pekne. Pani Lichtenberger a kolega Karim na záver, nech sa páči. Chairman, thank you. Vážený pán predseda, ďakujem za slovo. Chcem poďakovať kolegyniam Rebeke Taylor a pana, pani Lichtenbergerovej za hodnotné príspevky. Celkom iste si vezmem za svoje väčšinu toho, čo tu odznilo, najmä tie záležitosti, ktoré sa týkajú dopadu na malé a stredné podniky, administratívne a legislatívne bremeno sa často jednoducho na európskej úrovni istým spôsobom vytvorí a dopadne na malé a stredné podniky, ale to je pokračujúca téma, ktorá sa vynie už z predchádzajúcich e, správ. Pani Lichtenbergerová, čo sa týka hodnotenia dopadu, úplne vám rozumiem. Neviem, čo sa týka tejto nezávislosti v súvislosti s hodnotením dopadu, myslím si, že často si neceníme hodnotu, ktorú vytvára hodnotenie dopadu. Máme tu aj útvar na hodnotenie dopadu, ktorý bol etablovaný. E, nie je to pre mňa prekvapením, dokonca aj v tejto fáze, kedy ešte stále z komisie budú prichádzať ich hodnotenia dopadu, ktoré jednoducho možno sú určené len na podporu tých politík, ktoré sa rozhodli presadiť a nie sú nezávislé, ne, nezávislé posúdenia týchto politik. Ale to nie je úloha posúdenia dopadu skutočná. Ide tu o kľúčovú funkciu parlamentu spochybniť zistenia, ktoré nám pristanú na stole a je to otázka, či máme nezávislé zistenia, ktoré riešime, či prišli už nezávisle zvonka. Čo sa týka práce pani Niblers, ktorá, ktorá odviedla v súvislosti s hodnotením dopadu legislatívy a s vytváraním útvaru pre hodnotenie dopadu, ja som s ňou v tejto veci a dúfam, že e, Júri nás podporí a v ďalšom napredovaní v tejto veci. Ďakujem. Srdečná vďaka, kolega Karim. Tu lehota predkladania pozmeňujúcich eh, návrhov 30. august 2013. Môžeme uzavrieť tento bod a teraz pani Lichtenberger, nech sa páči. Ja, herzlichen Dank. Uh, wir sind ja nicht... Eh, ďakujem pekne. Nie často sme konfrontovaní pozitívnymi správami z oblasti medzinárodných zmluv a dohovorov. V tomto prípade, kde išlo o výnimky pre e, zrakovo postihnuté osoby alebo osoby s zníženou zrakovou schopnosťou. A stiahovalo sa to na autorské práva tak, aby tam bol široký prístup pre občanov alebo ľudí e, s takýmto postihnutím e, pre literárne, literárnym dielom, aby tam bol teraz zabezpečený prístup široký. To bola moja značná snaha. Poprvé kvôli tomu, že Európska únia pristúpila k dohovoru o právach e, pre ľudí s postihnutiami zdravotnými. My sme tým pádom viazaní kontrolovať e, tie agendy alebo tie spisy, ktoré s tým súvisia, či dochádza k zlepšeniam alebo zhoršeniam pre tieto osoby, skupín e, v rámci našej legislatívy. To je pre mňa ústredná snaha, veľmi podstatný bod. Tu ak sa chcete baviť, tak sa bavte vonku, e, hovorí pani Lichtenberg. Tu Európska únia má veľmi dôležitú úlohu a síce realizovať to, alebo uplatniť a, a zároveň aj robiť dohľad nad tým uplatňovaním. My ako e, právny výbor, a takisto to bolo pravdou aj na výbore PETI, my sme vypracovali jednoznačné stanovisko, pretože aj tu išlo o to, že z tých principiálnych dôvodov, a nie ani tak z vecných, zo strany e, majiteľov práv dochádzalo k z mojej strany nepochopiteľnému odporu voči takejto právnej úprave. My sme jednoznačne identifikovali body, ktoré by mali byť zohľadnené v takejto zmluve. Ehm, môžem konštatovať, že priebeh rokovaní v Marakeši a pri tejto príležitosti sa chcem ešte raz poďakovať ex-kolegovi Davidovi Hammersteinovi, ktorý ma neustále informoval a ktorý bol aj prítomný v Marakeši, dnes je prítomný. Čiže chcem sa poďakovať, že takýmto spôsobom na to dohliadal, dohliadal v zmysle pôsobnosti parlamentu. Tie rokovania boli no, už na začiatku značne deprimujúce. Vyzeralo to tak, ako keby čisto z principiálnych dôvodov tá dôležitá zásada e, rovnoprávnenia alebo rovnakého postavenia ľudí e, s postihnutiami e, ako keby bola nejakým spôsobom obhľadaná nereflektovaná, ale našťastie po, priebehu rokovaní došlo k zmene posunu. A zaujímavé je, že to neboli nevyhnutne teraz európske členské štáty, ktoré sa profilovali pozitívnym smerom. Bol to napríklad Vatikán na príkaz nového pápeža, ktorý jednoznačne e, prijal stanovisko. E, ja teraz e, nie som bežne, v bežnej situáciách v situáciách niekým, kto je hovorcom Vatikánu alebo kto, sa, kto hájí kroky Vatikánu, ale tu každopádne bol badateľný pozitívny vplyv nového pápeža. Nový pápež jednoznačne sa postavil k tejto veci. Ďalej krajiny ako Japonsko, Austrália, Švajčiarsko alebo Brazília tí značným spôsobom hnali e, dopredu veci v rámci týchto rokovaní a naozaj E, sa snažili o to, aby boli tieto veci vhodne upravené pre ľudí so zrakovými postihnutiami a e, obmedzeniami. 75% z toho, čo sme si želali, nakoniec bolo dosiahnutých. Naozaj veľmi dôležité, aby to, čo bude dosiahnuté, a bolo dosiahnuté, aby bolo aj realizované. To znamená, proces ratifikácia, tu by som ešte raz rada položila dodatočnú otázku. Ten proces e, ratifikácie musí byť spustený čo najrychlejšie. Bola by som veľmi rada, keby e, sa to pohlo rýchle aj v parlamente, keby to išlo rýchle aj na rade. No, aby sme potom pristúpili k uplatneniu e, práv pre túto skupinu ľudí. Je to prvýkrát, troška som sa aj pozrela na toto, kedy základné ľudské práva, ktoré sa týkajú zrovnoprávnenia ľudí s takýmito postihnutiami, dostávajú prednosť pred partikulárnymi záujmami odvetvy, odvetvia. A to je podľa mňa veľmi dôležitý signál, ktorý siaha nad rámec e, týchto konkrétnych práv pre zrakov postihnuté osoby. Považujem za nevyhnutné, aby sme ako parlament sa nielen tešili, že sa nám podarilo na tejto pôde zaznamenať takýto úspech, e, nebol sprostredkovaný postoj parlamentu a neustále napomínanie, že to, čo my vlastne žiadame od tejto zmluvy, alebo teda to pripomínanie, že to je podstatné z pohľadu úspechu tejto zmluvy, to, čo my požadujeme. Považujem však za dôležité, aby ratifikácia a implementácia tejto právnej úpravy prebehla na medzinárodnej úrovni, aby našla podporu. Naozaj sa teším a ďakujem všetkým zainteresovaným, ktorí sa angažovali a ktorí nás podporili aj z výboru pre petície, ktorý tu zohral veľmi dôležitú úlohu. Srdečná vďaka na všetky kolegyne a kolegov a na mimovládne organizácie, ktoré e, veľmi kompetentným a masívnym spôsobom e, na tomto popracovali. Ďakujem pekne, pán Berlinguer ľudí. Eh, <clears throat> mi sembra che molto, molto giustamente. Zdá sa mi, že Eva veľmi správne zdôraznila ten fakt, že Európsky parlament v tejto príležitosti zohral dôležitú úlohu. Zvlášť to, že Európsky parlament, ale samotná Eva Lichtenberger e, sa e, na tejto práci intenzívne podielala a urobila z tejto témy dôležitú tému. Musíme si pripomenúť, že ešte nedávno k tejto otázke mala EÚ taký rozpačitý postoj a vôbec to neprispievalo k dosiahnutiu dobrému, dobrého výsledku. Je pravda, že tie ťažkosti pramenili aj z náročných vzťahov s inými krajinami, najmä z USA. Tie vzťahy boli naozaj veľmi dvojznačné, jasné. Ale ešte jednu vec som chcel povedať. Jeden z dôvodov, prečo sa nedostatočne vyvíjala činnosť v prospech prístupu nevidiacich ľudí k e, písanému textu je to, že my sme v minulosti diskutovali o autorských právach v minulosti a nazdávali sme sa, že keby sme zaručili e, širší prístup týchto osôb k týmto textom, takže to by ako si narušilo ochranu autorských práv vo všeobecnosti. Myslím, že dopad na celú vec e, mal aj ten fakt, že k samotným autorským právam existujú rôzne postoje a e, sme otvorenejší e, k tomu, že inak budeme definovať autorské práva, je iná technika využitia webu a tak ďalej. A my sme vlastne pred pár minútami v tomto výbore jednomyselne odhlasovali túto správu a to je toho dôkazom. Ale to um, nestačí. Išlo tu o nástroj medzinárodného práva a tu sme tiež um, mali istý postup, mali sme tu asociáciu nevidiacich osôb a tie uh, e, nastojili, že chcú tento typ modelu, pretože oni súhlasili s širokým prístupom na celosvetovej úrovni. A bola tu, bol tu aj vážny rozpor. Na jednej strane technológia urobila zázraky, pretože teraz nevidia sa osoba môže čítať nie len prostredníctvom brajlovej metódy, ale aj tým, že písomný text sa mení na zvukovú podobu. No a tým pádom nevidiace osoby čítajú svojimi ušami, svojim sluchom. A toto sa nevyužívalo kvôli tomu, že tu, bolo, že tu existoval egoizmus tvorcov, autorov a my sme to nemohli prijať. My sme e, tu, no, tu vyvinuli istý tlak a dosiahli sme dobré výsledky. Toto zohralo úlohu aj v postoji komisára Barnera. E, nebol, nebol až taký zdravý, ale skôr celá komisia. Ale e, komisár Barnier mal určujúcu úlohu. Pani doktorka Prat a iné osoby z komisie sa pustili do zložitého rokovania, aby nakoniec dospeli k situácii v Maroku a tam sa zmenil rámec. My sme boli pesimistickí, ale výsledok bol naozaj významný. A súhlasím s Evou. Mm, spomenula tu aj postoj e, pápeža. Toto by sme nemali zanedbávať. Musím povedať, drahé priatelia, že ja ako Talian e, to vnímam tak, že ten fakt, že pápež včera Eh, odišiel do, na ostrov Lampedúzu. To je vlastne eh, brána eh, z Európy do Afriky. A je to úžasný čin, lebo v dnešnej situácii, dnešnej, dnešnej situácii, ktorú máme v Európe, sa objavujú zárodky rasizmu a tento, toto gesto, ktoré vykonal pápež, bude mať veľký dopad na ľudské svedomie. Uh, Zoberte si, že na dne stredzeného e, mora sa nachádzajú stovky mŕtvol e, z tých dôvodov, ktoré dobre poznáme. Čiže toto je chvíľa, keď ľudská bytosť musí vynaložiť všetku svoju energiu a dosiahli sme naozaj veľmi dobrý výsledok. Dankeschön. Frau Lichtenberger, noch eine Wortmeldung? Ďakujem pekne ešte, pán Lichtenberger. Môžete informovať o tom, ako to vyzerá s ratifikáciou? Nemám k dispozícii teraz žiadne informácie, e, môžeme e, neformálne sa na to spýtať, ale jednoducho musí to prejsť e, najskôr radou a potom to musí smerovať ďalej na nás. A potom sekretariat nás poinformuje o časovom priebehu, na budúce bude informácia poskytnutá. Dobre, v poriadku, takže tento bod môžeme už ale definitívne uzavrieť. A pri tejto príležitosti by som sa chcel ešte poďakovať pani Knefel, ktorá sedí po mojej pravici. Tá je dnes e, posledný krát tu. Ona prechádza do kabinetu komisára a je to jej posledné, je posledná schôdza výboru a bola naozaj veľmi cenným prispením do fungovania sekretariátu, napríklad aj pokiaľ išlo o otázku kúpneho práva európskeho a iné záležitosti a tým pádom je to z nášho pohľadu škoda, ale každopádne jej želáme veľa úspechov v jej pôsobení v kabinete a možno ešte sa budeme stretávať aj v budúcnosti. Ďakujem a veľa úspechov. Ešte musím na jednu vec upozorniť, skôr ako prejdeme k spoločnej schôdzi. Teraz prebehne spoločná schôdza s výborom pre ženské záležitosti. O 12.00 budeme mať spolu s AFKO a Libe schôdzu o štokholmskom programe. Tá sa však nebude diať tu, ale v 4Q1 musíme utekať o 12. Bude to tak, že ani potom sa sem nevrátime. E, myslím, že na vypočutie dňa, dnes po obede sa prihlásilo 20 ľudí. Preto zostaneme v tej veľkej miestnosti zasadacej, lebo dnes po obede budeme tiež rokovať 4Q1, takže zoberte si všetky veci so sebou. A teraz by som mal rád medzi nami privítal kolegu Gustafsona, takisto s e, kolegyňami, kolegami e, z výboru pre ženské záležitosti ženy v predstavenstvách, tak toto skrátim. E, pán Gustafsson, ja vám teraz dám slovo, na minútku musím odísť po dvom hlasovaní, ale nech sa páči.